bodu programu, tým je správa pána Traskovského, pána Galtiera o zložení Európskeho parlamentu s ohľadom na voľby do parlamentu, alebo zretelom na voľby v roku 2014. Najskôr dostane slovo pán Traskovský, spravodajca, spolupravodajca. Nech sa páči. Dámy a páni, to človeče, to nebola jednoduchá správa. Hlavne eh, ktoré niektorí z vás, ktorí pochádzate z menších, stredne veľkých krajín, ktorí, e, ktorých sa osobne dotkli tie návrhy, ktoré sme im predložili, alebo bytosne dotkli. To je jeden zo zriedkavých prípadov príležitosti, kde Európsky parlament má právo iniciatívy a myslím si, že najdôležitejšou vecou je, že nemôžeme sa tejto zodpovednosti e, strániť spolu s Robertom sme sa rozhodli pre pragmatické riešenie. Aké boli ešte tie ďalšie možnosti? E, požiadať o viac kresiel, to by bol pravdepodobne najhorší signál, časoch krízy a seriózne mohli by sme e, zvažovať e, zvažovať viacej kresiel, ako by to bol jediný postulát, ktorý by vychádzal z Európskeho parlamentu, to by nešlo. E, ďalší návrh hovoril o radikálnom prerobení celého systému. Je pravda, že ak chceme hladko prejsť od tých malých po najväčšie štáty, pokiaľ ide o počet občanov, ktorý zastupuje jeden poslanec v tomto, tejto snemovni, pričom čím viac teda tie väčšie štáty majú väčší počet zastup, zastupujúcich e, poslancov, ale to by znamenalo, že niektoré krajiny by získali viacej kresiel a niektoré by zase stratili viac ako jedno. Mohli by sme ale takéto radikálne riešenia prijať. My sme sa e, rozhodli, že v tejto chvíli, v tejto fáze by nemala žiadna krajina prísť o viac ako jedno kreslo a žiadna krajina by nemala získavať dodatočné kresla. Takáto Hlboká zmena môže nastať len ako náhle iné institucionálne otázky preskúmame, pretože náš inštitucionálny rámec závisí od tej rovnováhy, ktorá, čo, čo sa deje v parlamente a to, čo sa deje na rade. Ja sa domnievam, že môžeme pristúpiť k radikálnemu riešeniu len v súčinnosti s inými inštitucionálnymi reformami, hlavne pokiaľ ide o váženie tých hlasov na rade. Ale to nie je teraz predmetom diskusie. Avšak, a to vám viem slúbiť, vrátime sa k tejto záležitosti v blízkej budúcnosti kde možno budeme schopní e, prijať e, systém, ktorý bude troška ďaleko siahlejší. E, náš systém v tejto snemovni, pokiaľ ide o prerozdelenie kresiel, tak to je degresívna alebo zostupná proporcionalita. Avšak vždy je tu dilema, do akej miery degresívny a do akej miery proporčný by ten systém mal byť, alebo teda zostupný. Pozreli sme sa na historický vývoj, kde tie najväčšie štáty postupne prichádzali o kresla. Ten systém bol nastavený v ich neprospech preto sme sa rozhodli napraviť situáciu. E, východiskový bod, východiskovým bodom bola správa Lamasur Severin, primárne, nie preto, že to bola najkvalitnejšia, najlepšia správa, ale preto, že bola odhlasovaná touto snemovňou v predchádzajúcom funkčnom období. Takže nečudo, že sme to použili ako odrazový mostík. Preto nám veľmi záleží na vzťah medzi zastupnosťou a no, tým počtom kresiel strane, preto sme navrhli to, čo sme navrhli v našom systéme. Ešte stále e, malé, stredne veľké e, krajiny sú zastúpené príliš. A to, čo navrhovala rada, z pohľadu ústavného by nedávalo príliš e, veľký zmysel. Napriek tomu, že chápem, prečo viacerí z vás ste predložili pozmeňujúce návrhy, my ako spravodajcovia nemôžeme podporiť pozmeňujúce návrhy, ktoré spochybňujú či už ten hlavný argument, respektíve tie hlavné zásady, ktoré sa týkajú nášho uvažovania a zostávania našej správy. Tu sa cítim viazaný hlasovaním, ktoré prebehlo na výbore pre ústavné záležitosti, na to, aby sme boli efektívni alebo na to, aby náš e, návrh prešiel aj radou, potrebujeme silnú väčšinu v tejto snemovni, ktorá by podporila našu správu. A preto aj napriek tomu, že viem, že pre mnohých z vás to nebude jednoduché, chcem vás požiadať o to, aby ste podporili náš kompromis. Nie preto, že je to najlepší kompromis e, v ideálnom svete, ale myslím si, že jednoducho neexistujú iné riešenia, ktoré by sa črtali v krátkodobom horizonte. Ďakujem veľmi pekne za podporu a dúfam, že sa nám podarí aspoň v tejto chvíli túto vec vyriešiť. Ďakujem pekne. Teraz pán Galtieri. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Česlavský veľmi jasne uviedol náš cieľ. Išlo nám o splnenie veľmi citlivej úlohy, ktorá nám vyplýva zo zmluvy a ktorá eh, je aktuálna v súvislosti eh, s rozšírením únie a ukončením eh, súčasnej systému. Museli sme to urobiť zodpovedným eh, spôsobom a preto sme vychádzali z princípu proporcionality zakotvenom v zmluve. Zároveň eh, uvádzame podrobný rozpis prechodného obdobia. Uplatňujeme dve fázy. Jednak eh, rešpektujme princípy, podľa ktorých veľké krajiny zastupujúce mm, e, e, viac občanov e, musí byť predstavené a taktiež uplatňujeme maxima a minima prídelu kresel pre jednotlivé štáty. Nepovažujeme v súčasnosti za reálne a vhodné mm, mm, uplatniť väčšiu redistribúciu kresel a preto chceme uplatniť politickú kompensáciu s tým, aby žiadny štát nezískal alebo nestratil viac ako jedno kreslo. A myslím si, že tento výsledok je vyvažený, politicky prechodný, ako o tom svedčí širšia zhoda, ktorú získal tento návrh vo výboru pre ústavné záležitosti. A preto dúfame a prajeme si, aby tento návrh získal rovnakú podporu zajtra v parlamente. Netvrdíme, že tento návrh je dokonalý, ale zrejme e, dalo by sa povedať, že je najmenej nedokonalý z možných riešení a e, z, e, zajtra sa musím rozhodnúť, či posledné kreslo pôjde Švedsku alebo Rakúsku. Hm, vieme, že je to veľmi citlivý problém pre obidva štáty. V každom prípade e, e, na konci roku 2014 e, zistíme výsledky. Hádam, by bolo rozumné, aby Švedsko obetovalo jedno kreslo, i keď nevylučujem, že môžu existovať odlišné názory. Som bol naklonený pôvodnému návrhu. Treba však povedať, že je dôležitá e, konzistentnosť a pevnosť celkovej štruktúry, e, ktorá nesme byť ohrozená. Dúfam, že zabezpečíme e, schválenie tohto návrhu bez pozmeniacich návrhov, pretože v opačnom prípade by došlo k automatickému vetu podľa názoru spravodajcov. Treba tento návrh podporiť a žiaden poslanec by sa nesnažil to individuálne eh, vylepšovať. V uznesení eh, vyjadrujeme eh, pranie parlamentu, aby kresla sa pridelovali objektívnym spôsobom a taktiež je to otázka cez hraničných zoznamov pre voľby. To sú veľmi dôležité problémy, ktoré treba bezodkladne riešiť a tým vytvoríme ustanovujúce zhromaždenie pre nasledujúce obdobie. Myslím si, e, že to je ten správny e, prístup a preto ho odporúčame všetkým e, poslancom. Ďakujem pekne, pán Kasíny. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať obom spravodajcom za veľmi dlhý a náročný pracovný počin Eh, chcel by som len pár úvah eh, prezentovať, ak môžem. A chcem povedať, že sme sa vydali na cestu. A na tejto ceste EÚ stanovila isté zásady, eh, dodržiavanie demokratických zásad je nevyhnutné a pokračujúca integrácia únie a kroky smerujúce k tomuto cieľu, tak aby sme nastavili správnu geografickú rovnováhu. Demokratický imperatív je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o E, vplyv alebo váhu, ako má každý, hlas každého jednotlivého občana a mali by sme zabezpečiť, aby v tomto, tejto snemovni všetci e, zastupovali rovnaký počet občanov, aby nedošlo k nejakej nerovnováhe. Preto Lisabonská zmluva, aby zabránila nejaké nerovnováhe, hovorí o zostupnej proporcionalite. Preto sa musíme pozrieť na počet obyvateľstva jednotlivej jednotlivých krajín vo svetle tejto zostupnej proporcionality a musíme správne nastaviť, nastaviť tú rovnováhu medzi týmito dvoma extrémami. E, pragmatické riešenie tu v tejto súvislosti je nastaviť e, maximum a minimum, maximálne minimálne počty, tak aby sme zlepšili reprezentatívnosť, e, pričom očakávame vstup Chorvátska. AFKO malo dlhé rokovania, ktoré sa týkali vypracovania správnej, také vhodnej matematickej formule, ktorá by nám pomohla aj do budúcna. Bolo to veľmi ťažké a toto je príspevok e, smerom do budúcnosti, pričom niektoré členské štáty utrpia stratu po podobe straty teda toho kresla, ale bude to zároveň začatie nového procesu, ktorý povedie k širšiemu obrazu reformy zmluvy, alebo širšiemu reforme zmluvy. Ja dúfam, že tam nebudú nejaké spomalenia alebo omeškania v rámci toho procesu, ale je to súčasť e, väčšieho, väčšieho kontextu. A niektoré z tých vecí, ktoré boli navrhnuté, sú dobré, ale bolo by najlepšie, keby tie texty, ktoré boli pracované na výbore, boli predložené a keby získali širokú podporu. Áno, chcem sa poďakovať aj ja spravodajcom za ich návrh. Rok pred európskymi voľbami to bola jediná možnosť, ako si zabezpečiť zajtra širokú podporu na pléne Zloženie parlamentu si vyžaduje reformu. To je fakt uznávaný všeobecne. Tie základné štruktúry pochádzajú ešte z časov, keď parlament plnil len poradnú funkciu. E, Bolo to rozdelené na štyri kategórie. Veľké krajiny, menej veľké krajiny, menej malé a najmenšie krajiny. Tak nejak. E, Teraz, keď už máme legislatívnu funkciu, zákonodárnu funkciu, tak nestačí to z pohľadu legitimity a z pohľadu reprezentatívnosti. Potrebujeme novú formu e, ako zastupovania občanov v rámci tejto snemovne, ale návrh e, prináša jeden pragmatický moment. Nikto v tejto situácii nezískava a nikto nepríde o viac ako jedného poslanca. Myslím si, že to bolo rozumné na to, aby sme uvoľnili miesto pre nových kolegov, nové kolegyne z Chorvátska vo všeobecnosti panuje spokojnosť s výnimkou otázky, či Švédsko alebo Rakúsko sa muselo vzdať kresla. To sa zajtra objasní. My e, slubujeme, že po európskych voľbách hneď e, budeme sa zaoberať na úrovni parlamentu touto otázkou, touto témou. Potrebujeme trvalú formulku a potrebujeme aj nejakú rovnováhu medzi oboma piliermi zákonodárnymi a takisto musíme zavázať nejaké európske zoznamy, ale v tejto chvíli je to núdzové riešenie, nie je to trvalé riešenie. Každopádne gratulujem spravodajcom k tomuto pragmatickému návrhu. Pán Dav. Ďakujem, pán predseda. V minulosti kreslá v parlamente boli predmetom obchodu medzi krajinami bolo to robené nespravodlivým, selektívnym spôsobom. Väčšinou e, v záverečných momentoch, v záverečných chvíľach medzivládnych konferencií. V súčasnosti vďaka Lisabonskej zmluve parlament e, robí tú ťažkú prácu sám. Spravodajcovia sa pokusili pragmaticky pristúpiť k veci ale samozrejme pragmatizmus e, neznamená dokonalosť. A výbor prišiel s dôležitou úpravou, pokiaľ ide o návrh, ktorý prezentovali, e, v prospech Švédska. A to znižuje počet prípadov, kedy tá zásada zostupnej proporcionality je porušovaná. Nemali by sme zvrátiť takúto zmenu, nemali by sme ju poprieť na, plenárne, na plenárke. A z dlhodobého hľadiska e, skúsenosti počiarkujú ten argument, že treba e, nájsť a dohodnúť sa na matematickom vzorci, formule, ktorá sa bude dať, ktorý sa bude dať uplatniť pred voľbami transparentným a priamým spôsobom. A ja som presvedčený, že takýto vzorec, takáto formula sa bude veľmi blížiť kembrickému kompromisu, tak to, ako bol predložený pred dvoma rokmi na AFKO. Správa dáva túto otázku e, na program rokovania dohovoru. Očakávame, že to, čo skoro bude rozbehnuté, a takisto budú riešiť aj veľmi dôležitú otázku nadnárodných zoznamov som presvedčený, že diskusia o kreslách v parlamente musí byť riešená aj v súvislosti e, s rozdelením hlasov na rade, alebo s váhou, ktorú majú hlasy na rade, tak aby sme dokážali, dokázali dosiahnuť e, trvalý a spravodlivý systém, ktorý bude viacej splňať e, požiadavky demokratickej parlamentnej Európy. Ďakujem veľmi pekne. A vaše vyjadrenia vygenerovali reakcie viacere, vľavo, vpravo. Pán Leifried ako prvý, potom pani Fordová. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Tav, teraz by som chcel niečo povedať. Ja vám neverím. Neverím tomu, čo ste povedali. Hovoríte tu o princípoch, E, ktorými argumentujete, že by malo Rakúsko stratiť jedno miesto. Myslíte, viete, čo si myslím? Myslím si, že zmýšľate politicky. Nie je žiadnou náhodou, že Švédsko má štyroch členov libera- u liberálov a že my tam za Rakúsko nemáme nikoho. Myslím si, že to je presne to, čo vás motivuje k tomu, čo práve hovoríte. A myslím si, že je chybou postupovať takýmto spôsobom. Môžete mi povedať, vy mi poviete, že to je asi inak, ale ja vám poviem otvorene, že vám neverím. A pravdepodobne ani nepredložíte nejaké rozumné vysvetlenie, pretože obaja spravodajcovia jednoducho predložili niečo veľa lepšie ako to, čo žiadala vaša skupina, že by sa pozmenilo. Ja odmietam eh, vehementne, prepáčte, Chcel by som ešte e, povedať, že pán Vertman, pani, pán Vertman vstúpila do skupiny a teraz zostane slovo ešte najprv pani Fordová. Vážený pán Dav, ja som matematičkou a ja mám rada matematiku a matematické odpovede. Mohli by ste prosím vás pekne vysvetliť, prečo podľa vášho návrhu Spojené kráľovstvo má menej poslancov na hlavu ako napríklad Nemecko? A by som chcel povedať, že vehementne odmietam a som proti takémuto obvineniu, že, som, e, že vychádzam z politických výpočtov. To, čo sa my snažíme, je podľa nášho názoru ústavný a pragmatický postup a tu sa nedá postupovať nejako matematicky. Dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť v rámci budúcnosti, ale chcel by som vysvetliť e, rozdiel, pokiaľ ide o mm, počet obyvateľov medzi Švedskom a Maďarskom napríklad. To je 7, rozdiel 475 tisíc ľudí a my si nemyslíme, že tento malý rozdiel pokiaľ ide o počet obyvateľov, si zaslúži e, dve poslanecké kreslá. Ten rozdiel medzi Rakúskom a Švedskom napríklad je zasa milión obyvateľov. Takže to si už podľa nášho názoru viac zaslúži e, napravu situácií. Ja nie som zodpovedný za e, rast populácie v Švedsku alebo v Rakúsku a to ani v nejakom inom členskom štáte. Ja iba žiadam, aby sme vychádzali z čísel a pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a pozíciu Spojeného kráľovstva, ako viete, pragmatického hľadiska nenavrhujem navýšenie alebo zníženie počtu kresiel pre poslancov v Európskom parlamente. Ale ak by sme sa dohodli na, matematické, na nejakom matematickom vzorci, tak uvidíte, že Francúzsko, Spojené kráľovstvo, ako aj Španielsko e, narastú čo do počtu kresiel v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. Áno, takže môžeme pokračovať. Nech sa páči, pán Hefner, máte slovo. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, práve táto diskusia, predovšetkým tá výčitka jednému členovi nášho výboru, že tu z nejakých národných alebo osobných pohnutok tu bolo konané. Ja si myslím, že to rozhodnutie, ktoré výbor celkom jasne prijal, pokazuje na to, že je absolútne dôležité, aby sme náš postup v tejto otázke zmenili. Aby sme prestali s tým, že prerozdeľovanie kresiel v Európskom parlamente bude vychádzať po prístupe nových členských štátov alebo podľa nejakého nárastu obyvateľstva. My potrebujeme celkom jasné, udržateľné a konkrétne demokratické pravidlá alebo vzorec, na základe ktorého budeme takéto prerozdeľovanie kresiel určovať, pokiaľ ide o počet obyvateľov e, daných krajín, aby to nebolo možné spochybniť. A v rámci výboru sme predložili konkrétny návrh. Je to predložené ako pozmeňujúci návrh a bolo to jednomyselne odsúhlasené zo strany celého výboru. Ak sa to bude podporovať, tak to bude tentokrát posledný krát, že sa tu snažíme tieto úlohu zdolať tak, že tu presúvame jednotlivé kresla medzi jednotlivými krajinami. A mimochodom chcel by som sa v tomto mieste poďakovať Rafaelovi a Robertovi za to, že skutočne podľa môjho názoru robili vynikajúcu prácu, ale nemôže nám tu ísť o to, že by sme v parlamente alebo na rade sa stále hádali o tom, ktorá krajina koľko člen, koľko kresiel dostane. Pretože v demokracii sú pravidlá najdôležitejšie a najdôležitejšie pravidla v reprezentatívnej demokracii je práve prepočítavanie poslaneckých kresiel, pokiaľ ide o počet obyvateľov. To sa nemôže spochybňovať, pretože nemôže spochybňovať to, že občania budú legitímne zastúpení svojimi poslancami v parlamente. A preto je dôležité, že sme sa dohodli na tom, že to je po posledný krát a budúci raz už budeme postupovať na základe nejakého jasného vzorca, ktorý chceme rozvinúť spolu. Či už to bude, vzor, bude to vzor, dostupné, férové a teším sa na hlasovanie zajtra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eh, Lot eh, má modrú eh, kartičku. Ehm, nemáte námietky? Nech sa páči vám slovo. Pán Hafner, použili ste slovo jednomyselné hlasovanie vo výbore. Povedali ste to trikrát. Naozaj tvrdíte, že jednomyselné hlasovanie výboru samo o sebe zaručuje múdrosť a platnosť toho, o čom eh, sa hlasovalo vo výbore? Vážený kolega, je to zaujímavá otázka. Naozaj bolo tak, že počas hlasovania eh, mali sme rôzne návrhy a pri týchto návrhoch zohrovali, eh, mohli zohrovať vlohu aj národné záujmy ale mali sme veľmi jasné hlasovanie v jednom bode 11 k 10, ale v konečnom dôsledku mali sme jednomyselné hlasovanie o celkovom výsledku, čo e, jasne hovorí o tom, e, čo predstavujeme pod demokraciou. Niekedy si to e, prajem aj pri hlasovaní v súčasnosti. V parlamente je možné sa sporiť o viacerých otázkach. Každý zastupuje rôzne záujmy, máme však spoločnú úlohu, najmä v oblasti volebného práva pre voľbu v parlament potom musíme sa toho držať. Mimochodom, aj e, vy, keď sa e, hovorí e, v parlamente, nemali by ste to prerúsovať všelijakými vrchykmi, musíte akceptovať, že parlament musí sa držať demokratických výborov, pravidel vo výbore aj v plene. Pán Agnew. No, Thank you, President. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto správa bola pripravená ako reakcia na potrebu znížiť veľkosť Európskeho parlamentu, pretože by sme mali 766 e, poslancov po 1. júli. Spravodajcovia sa domnívajú, že e, na to, aby legislatíva prešla e, radou a parlamentom, žiadna krajina okrem Nemecka by nemala stratiť viac ako jedno kreslo. Spravodajcova hovoria, že to je pragmatické riešenie a majú pravdu. Nie je to ideálne riešenie, ale eh, súhlasím s tým, že je to najpragmatickejšie riešenie, najmä s prehľadnutím na veľmi E, e, e, krátky čas, ktorý máme na to, aby sme to splnili do najbližších volieb. V ideálnom prípade chceli by sme mať vzorec, aby počet europoslancov viac odzrkadoval počet obyvateľov. Ale súhlasím s tým, že o tom sa musí diskutovať neskôr. Preto naša politická skupina súhlasí so závermi spravodajcov, i keď zrejme vás neprekvapí, že niektorí poslanci sú nespokojní s touto správou. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Agnew. Napriek tomu, že Spojené kráľovstvo podľa všetkého nie je ohrozené e, možnosťou zmenšeného zastúpenia, treba tento návrh jednoducho odsúdiť. E, existuje málo príkladov toho, nakoľko nedemokratická je e, únia. Práve krajiny strednej veľkosti sa dostanú do horšej pozície. Zatiaľ, čo iné krajiny budú diktovať podmienky e, zhoršenia e, zastúpenia stredne veľkých krajín. A ak ich e, voliči sú nespokojní, nevedia ich odvolať počas volieb. Takisto aj členovia Európskej rady sú chránení pred demokratickou zodpovednosťou. Myslím sa, že slovo nedemokratické je najjemnejšie názov. V skutočnosti tu sú to machinácie, a teraz e, budeme e, e, musieť nanútiť používanie politických, európskych politických stran a uvidíte, ako to príjmu obyvateľa Spojeného kráľovstva. Toto nie je demokratická inštitúcia, ale volená diktatúra. Pán Fox zdvihol modrú kartičku. Súhlasíte prieť? O koho? Pána Foxa? Počkajte, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Iba si kladiem otázku, vzhľadom na e, viaceré e, ustanovenia v tejto správe, ktoré hovoril pán Egniu, mohol by povedať parlamentu, koľko pozmeňujúcich návrhov ste predložili vo výbore, aby ste vylepšili tento návrh? Moja prítomnosť vo výbore spočíva v tom, aby, ste, e, aby som zistil, čo všetko tam páchate a podať o tom správu Britom, pretože mnohí obyvateľe Británie nechápu, čo sa tu deje a v každom prípade konzervatívna strana im to neodhalila. Ehm, pani Ford, nech sa páči, teraz vy. Pán Agnew, mohli eh, ste sa zúčastniť rokovania o tejto správe? Eh, zúčastnili ste sa vôbec akéhokoľvek rokovania eh, o tejto správe? Zúčastnil som sa veľké väčšiny schôdzi. Nepáčilo sa mi, čo som vtedy počul. Som sa videl na každej schôdzi a som bol pritomný na väčšine z nich. A zrejme vás neprekvapí, E, e, že výbor bol e, jednomyselný. V žiadnom prípade som nehlasoval poslednýkrát o tejto správe a zvyčajne ma niekto zastupuje. Ale budem musieť si to vyhľadať a pozrieť. Ďakujem pekne, pán Šulc. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené kolegovia a kolegyne ja tento predložený návrh, pokiaľ ide o prezdielanie sedadiel v Európskom parlamente, podporím. Neurobia to viacerí členov našej politickej skupiny, ale v troch bodoch by som sa chcel vyjadriť kriticky. Poprvé, podľa môjho názoru akceptovateľné, aby sme ako parlament, že sa nám nepodarilo ako parlamentu sa vysporiadať z dlhodobého hľadiska s voľbami do Európskeho parlamentu a vyhnúť sa nejakým problémovým miestam. To, že tu dnes začíname e, so zavádzaním termínu, pokiaľ ide o voľby, e, to jednoducho nie je dobrý signál pre našich voličov. Bolo by bývalo našou povinnosťou, aby sme voľby zasadili do kontextu tej rastúcej skepsy zoči voči Európskemu parlamentu a z, takému zhnuseniu z politiky, aby sme urobili nápravu tejto situácii. A pokiaľ ide o prácu na tomto návrhu, podľa môjho názoru, sa, sa, z toho, sa z toho ukázal určitý centrálny politický problém, pretože každý tu konal tak, aby sa nezmenilo niečo v neprospech vlastnej krajiny. Občania a občanky budú mať problém tu nájsť nejaký rozdiel, pokiaľ ide o to, že o čo sa vlastne usilujeme. Potrebujeme celkom jasné pravidlá a overené metódy, ako v budúcnosti budeme s takýmito zmenami zaobchádzať, pretože pretože tu máme rokovania s ďalšími kandidátskymi krajinami a takisto sú tu aj reformy za hranicami európskej krajiny. Po tretie, nemyslím si, že môžeme postupovať tak ako doteraz. Dúfam, že zajtra sa dohodneme na tom, že musíme rokovať aj o mocenských pomeroch na rade. K tomu patrí otázka, či úloha výboru regionov by nemala byť posilnená v budúcnosti, pretože tam sú zastúpení členovia tých regiónov členských krajín, ktorí sú v priamom kontakte s občanmi a voličmi do európskych inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem, pani Sinclair. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, máte otázku. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku na kolegu, ktorý hovoril o potenciálnych národných záujmoch a že niktorá, žiadna krajina nechce prísť o svoje kreslo. Tu zaznelo aj také drobné obvinenie e, na adresu kolegu Dafa, že sa za tým môžu skrývať nejaké politické úmysly. E, nepočiarkuje to to, že politici by nemohli určovať e, to, ako by mali byť volení. Zamestnáme viac ako dosť byrokratov, nemali by sme delegovať takéto rozhodnutia na nezávislé orgány, tak ako to je v Spojenom kráľovstve? Ja v plnej miere súhlasím, že politici a političky musia zarozhodovať sami za seba, ale otázka zostáva, že do akej miery sa musíme postarať o to, aby sme skutočne vyšli v ústretí požiadavkám našich občanov. A práve v touto otázkou sa musíme v budúcnosti zaberať oveľa viac. Pán Šöpflin. Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Gratulujem spravodajcom. Skutočne urobili vynikajúcu prácu, avšak na prvý pohľad, že prerozdeľovanie mandátov by nemalo byť problematické, malo by to byť automatické, to automatický následok rozšírenia Európskej únie. Nový členský štát má právo byť zastúpený, avšak v skutočnosti to vyzerá tak, a my to vieme veľmi dobre, tento proces je ďaleko od toho, že by bol bezproblémový pokiaľ ide o redistribúciu mandátov, to súvisí skutočne s, technic, s technickými a technokratickými e, form, vzorcami a treba povedať, že politici nemôžu byť z toho vyčlenení. Žiadny členský štát nechce prísť o vlastné mandáty a tie štáty, ktoré prídu, tak sa budú snažiť urobiť čo možno najviac preto, aby minimalizovali tieto straty. Potom tu máme ešte aj otázku toho, že ako by tieto mandáty mali byť distribuované v budúcnosti. Princíp takéto zostupnej proporcionality je, že aby malé a stredné štáty neboli znevýhodnené, aby neboli podzastúpené z politického hľadiska ak by mali byť takto podzastúpené, tak potom jednoducho ich hlas by bol ešte veľa menší ako teraz. A veľký štát, tomu sa musí pripomenúť, že európska integrácia nie je o monopole veľkých štátov. Ak Európska únia má fungovať ako vyvážené demokratické grémium, tak potom aj hlas malých členských štátov je rovnako dôležitý, pokiaľ ide o to, ako zaznie. My vieme z minulosti a z histórie veľmi dobre, čo sa stane, ak sa nebude brať do úvahy hlas malých, člen, malých štátov. Týka sa to aj redistribúcie mandátov. Musíme mať jasné pravidlá. E, treba uplatniť logiku redistribúcie a, v tom zmysle, že väčšina štátov príde o jeden mandát a táto vzostupná proporcionalita bude takýmto spôsobom zabezpečená. Tí, ktorí by chceli zvrátiť tieto dva základné princípy, tak vlastne ohrozujú základy integrácie Európskej únie a vlastne sa uberajú cestou rizika, že, že podnecujú protieurópske sentimenty. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem, pán predseda. Obávam sa, že sa pripojím k širším zhodi kto, e, kolegov, ktorá e, schváľuje túto správu a blahoželám spravodajcom. Myslím si, že je to veľmi pragmatické, realizovateľné riešenie, ktoré nám umožní zaujať stanovisko v čase pred najbližšími európskymi voľbami. Ale je to dočasné riešenie a správa uznáva, že v roku 2015 musíme predložiť dlhodobejšie riešenie, ktoré bude platiť za všetkých okolností, aby sme nemuseli rokovať medzi členskými štátmi, aby sme nemohli, nemuseli jeden štát e, e, mm, spomínať e, mm, a označovať. Ide o, o, o opačnú proporcionalitu. Potrebujeme mať vzorec, ktorý bude e, platiť za každým, keď dôjde ku zmene členstva. To nie je jednoduché a dúfam, že výbor pre ústavné záležitosti začne e, e, sa tomu venovať i hneď počas ďalšieho funkčného obdobia s tým, aby sme sa nesnažili o pragmatické riešenie tesne pred voľbami a napokon, napriek tomu, čo povedal pán Egnew, Ďalšie odporúčanie spočíva v tom, že e, e, e, voľby by sa mali konať medzi 22. a s tým, aby to bolo medzi štvrtkom a piatkom. To nehrozí zvyky v Spojenom kráľovstve. Dúfam, že rada schválí tieto termíny volieb. Ďakujem, pani Hartmann. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedali naši dvoje spravodajcovia, ak by sme postupovali podľa ich názoru, tak by prerozdeľovanie mandátov bolo celkom jasné. Uplatnili by sa princípy zostupnej proporcionality, avšak tieto by mali ísť ruka v ruke s tromi základnými princípmi. Na základe toho, čo povedali predkladatelia, tu sú neuplatnené nejaké matematické kritériá. Preto by som vám chcela povedať, že naučte sa, zopakujte si matematiku, musíme postupovať pragmaticky, ale Treba povedať, že toto sú umelo vytvorené riešenia, ktoré vlastne postradajú nejaký základ a sú na úkor tých členských krajín, ktoré majú proeurópsky európske vladenie a týmto spôsobom ich ako keby trestáme. Takže kolegovia, kolegyne, nemeňme svojvoľne dohody a snažme sa postupovať detaľnejšie a dúfam, že zajtra sa to odzrkadlí aj pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Zíle. Vážne, pán predsedajúci, v súčasnosti nehovoríme o matematike alebo počte kresel v Európskom parlamente. E, eh, ideme o zásadné princípy Európskej únie. Častokrát za peknými slovami o súdržnosti a solidarite e, scho- skrývame národné záujmy čistých prispevovateľov a príjemcov. A Takisto členské štáty e, e, počas krízy, e, niektoré členské štáty počas krízy stratili viac ako 10 svojich obyvateľov, ktorí teraz žijú v iných štátoch, pretože sa dočasne presahovali za prácou, odchádzajú za svojej krajiny pre diskriminujúce podmienky v Únii. Napríklad dnes sa diskutovalo o premých platboch, tam sme svedkami diskriminácie, takisto prípade aj e, e, vnútornej úpravy činnosti parlamentu. Takisto niektoré členské štáty e, bojujú za každé kreslo v riadiacich orgánoch Medzinárodného menového fondu. Musíme si dávať veľký pozor, keď diskutujeme o budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Bolcer. Ďakujem pekne, pán predseda. Chýbajúca priama proporcionalita, pokiaľ ide o obsadenie Európskeho parlamentu zastúpenia na rade, možno vykazuje určitý charakter, ktorý súvisí s tým, ako funguje Európska únia a nemali by sme marginalizovať malé členské krajiny, ale táto priama proporcionalita, pokiaľ ide o prerozdeľovanie mandátov a kresiel poslaneckých, je teda k dispozícii iba na nejakom povrchovej úrovni a to súvisí k tomu s tým, že sa cítime byť ukratení na úrovni Rakúska. Ak sa pozrieme na najnovšie rokovania ohľadne financií, tak ak sa pozrieme napríklad navýšený, e, navýšený prí, e, navýšený finančný prínos pre Rakúsko, a ak sa pozrieme na to, že koľko peňazí ide aj do záchranných, záchranných mechanizmov peňazí z Rakúska, tak jednoducho to vzbudzuje dojem, že Rakúsko ako keby strácalo váhu, ale pokiaľ ide o možnosť vyjadrenia sa, ale sa stále viac platíme. A môžeme na to zareagovať môžeme na to zareagovať. Takže to vnímame, ako keby sa proti Rakúsku postupovalo aj v kontexte nejakých sankcií. To, že sa chce znížiť počet poslancov pre Rakúsko, to je podľa môjho názoru devastujúci signál, ktorý v našej krajine posilní tú skepsu, pokiaľ ide o európsky projekt. A preto by som chcel, aby sme pre Rakúšanov vyslali skutočne pozitívny signál, pretože naša krajina robí veľmi veľa, pokiaľ ide európsku integráciu a Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem, teraz dostanem slovo pán Karas. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Diskusia ukazuje celkom jasne, že potrebujeme nový udržateľný vzorec, pokiaľ ide o prepočítavanie prerozdeľovania hlasov, pokiaľ ide o vstupy nových členských krajín do Európskej únie. Potrebujeme už raz a navždy transparentný systém, pokiaľ ide o vypočítavanie zastúpenia v parlamente, poslaneckých v parlamente, aby sme nemal, nezažívali takúto situáciu opätovne. Pretože to, čo tu vlastne teraz máme, zdá sa, že tu rozhoduje ako keby jeden hlas vo výbore o tom, či krajina príde o poslanecké kreslo alebo dostane poslanecké kreslo navyše a týmto sa vlastne otvárajú dvere možným obchodovaniam. Čiže o čo tu vlastne ide? Nové prepočítavanie kresiel pre krajinu toto budeme musieť skutočne e, prerobiť, pretože budeme mať novú krajinu Chorvátsko a ten strop poslaneckých kresiel je 751. Čiže treba povedať, že príde tu poslanecké kresla až 12 členských krajín. Bolo politickou dohodou, aby, neprišla, aby neprišli krajina viac než jedno kreslo ak by sme vychádzali iba z nejakých štatistík počtu obyvateľov, tak by sme museli povedať, že by 8 krajín stratilo viac ako jedno kreslo a boli by to aj krajiny, ktoré by získali kresla. A ak by sme vychádzali z takéhoto základu, tak by to znamenalo, že Rakúsko by neprišlo o poslanecké kreslo. A dnes tu hlas, všetci chválime predkladateľov tohto návrhu a ja ich chválim, ale prečo potom nepodporíme túto správu spravodajcov? Pretože správa spravodajcov bola vo výbore pozmenená v jednom prípade prostredníctvom jedného hlasu. A my sa zasadzujeme za to, aby sme túto správu podporili všetci, aby sme sa skutočne zasadili o dlhodobý vzorec, na základe ktoré budeme vypočítavať hlasy parlamente. Ďakujem pekne. Pán Karas, pán tavky, sa vás chcel spýtať otázku. Príjmate? Vážny pán Karas, veľmi si vás vážim. Musím sa však pokúsiť e, vysvetliť, prečo sme zmenili e, návrh nášho spravodajcu. Pretože porušil princíp Eh, digresívnej proporcionality. Ako už som hovoril, predtým nemôžeme byť absolútne eh, dokonalí. A nemôžeme eh, trvať na tom, aby celá dohoda respektovala tento princíp, ale od nás sa očakáva, že snížime počet narušení tohto princípu a to sa nám podarilo dosiahnuť počas hlasovania vo výbore. Pán Hokmar tiež má na vás otázku, pán Karas. Iba som sa chcel opýtať svojho dobrého priateľa Otmara Karasa. Položiť mu jednoduchú otázku vo výbore pre ústavné záležitosti sme sa dohodli na princípoch. To znamená, že všetky krajiny sú zastúpené v Európskom parlamente s prihľadnutím na počet obyvateľov. Takto znie náš návrh, o ktorom sa hlasuje. A Rakúsko, ktoré e, zastupuje pán Krasný sa by toto pravidlo e, platilo pre Rakúsko, platí pre Holandsko, Rumunsko, Francúzsko pre všetky ostatné krajiny. Avšak Rakúsko, ktoré dnes zastupuje pán Karas, si nepráve by toto pravidlo uplatnilo na Rakúsko. A preto si dovolujem položiť otázku, prečo e, rozdiel v jednom milióne e, obyvateľov, prečo by sa tento rozdiel nemal zohľadniť. Rakúsko má o 1 milión menej obyvateľov ako Švédsko a chcete mať viac europoslancov. Prečo e, e, Rakúsko v porovnaní s ostatnými štátmi by mala byť lepšie zastúpená? Takže, e, kolegové, na každú otázku odpoveď máme iba pol minúty, takže dve odpovede, jedna minúta. Milý Gunnar, vážený pán kolega Dav, ak ste ma správne počúvali, ja som tu na nikoho nezautočil. Ja som sa vyjadril za dlhodobé riešenie, za dlhodobý vzorec. A otázka, ktorú ste mi položili, túto otázku musíte položiť obom spravodajcom, ktorí pri každom základe výpočtu navrhovali iné, iný spôsob prerozdeľovania mandátov ako to, o ktorom budeme zajtra hlasovať. A ide tu skutočne o to, ako budeme postupovať. Nede tu o Švedsko alebo o Rakúsko. Ide tu o ten základ vypočítavací a ja som nepovedal ani viac, ani menej. Iba toľko, že ja som za tú pôvodnú správu spravodajcov a že túto podporujem. My sme mňa nikoho nezautočili a to, čo tu teraz medzi sebou rozohrávame, je vlastne znakom toho, že potrebujeme skutočne dlhodobé riešenie a Ja nehovorím, že Švedsko malo vždy viac e, o jedno skreslo ako Rakúsko, pretože tam je iné prerozdelenie a v tom novom návrhu to bolo zase na iným spôsobom navrhnuté, nie pretože sme to žiadali my, ale preto, že takýmto spôsobom to dokumentovali spravodajcovia, argumentovali tam a my sme sa snažili to iba podporiť. Ďakujem a musíme, zazna- musíme sa pohnúť dopredu, pretože sme strávili veľa času s týmto bodom. Nech sa páči, ďalší rečník milí kolegovia, vážené dámy, e, vážení páni, myslím si, že kompromis, o ktorom e, budeme hlasovať zajtra ohľadom skladby e, parlamentu pre voľbách v roku 2014 nie je priateľný. Tento text je spochybnený z hľadiska proporčného zastupovania alebo digresívnej proporcionality tam sú určité nápady, ktoré neboli dostatočne rozvinuté. Okrem toho, e, tento návrh neprivedie e, k e, dlhodobo udržateľnému riešeniu a vieme, že v roku 2014 skladba parlamentu sa zmení. Potrebujeme transparentné, trvalo udržateľné spravodlivé riešenie pre budúcnosť a to tým súčasný návrh nie je E, e, spravodajcovia hovoria o zhode v súvislosti s týmto kompromisným návrhom. Podľa mňa tento kompromis nedosiahli a v žiadnom prípade nejde o spravodlivú väčšinu vo, e, v rade. Pán Engel, máte otázku na pani Guillaume? 30 sekúnd. Pani kolegyne Guillaume, musím sa opýtať Naozaj si myslíte, že je možné zmeniť e, e, prideľovanie e, kresel v Európskom parlamente bez toho, aby sa zmenila rada? Medzi týmito inštitúciami existuje určitá rovnováha a vám ide o to, aby ste túto rovnováhu narušili tento proporčný vzťah medzi radou a parlamentom. Pokiaľ v rade budete akceptovať spolkové pravidlo, jedno pravidlo E, jedna hlas, e, jeden e, hlas. Potom musíme uplatniť prísnu proporcionalitu, ale nemôžno rovnaký princíp v parlamente a v rade. Vážený kolega, dve veci by som chcela povedať E, e, reprezentatívnosť e, a rozdiel medzi tým, čo sa navrhuje na teraz a do budúcnosti. To sú rôzne veci a myslím si, že o tom sa hovorilo aj počas rozprávy vo výbore. Pani Tajn. Pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, európske voľby v roku 2014 očakávaný prístup takmer 4,5 milióna obyvateľov Chorvátska rozdielne eh, demografické vývoje v rámci eh, členských štátov z, eh, z nevyhnutno, robia nevyhnutnosť z toho výpočtu počtu poslancov. Mali by sme zostať pri čísle 751, taká to predpokladá zmluva. A veľké štáty sú podzastúpené, pričom krajiny ako Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, dokonca aj viac sa ich to dotýka ako moju krajinu Nemecko občania v najmenších krajinách sú nadmerne zastúpení, pričom v zmysle zmluvy majú mať nárok aspoň na 6 poslancov. Tým pádom bolo nevyhnutné a naliehavé, aby tie stredné e, krajiny utrpeli v rámci tohto výpočtu a my sme sa dohodli na tom, že neprídu o viac ako jedno kreslo v rámci členského štátu, pretože vieme, že v konečnom dôsledku by museli prísť o viacerých poslancov a Vychádzali sme aj z ich súhlasu, keď sme išli na radu, lebo potrebujeme tam jednomyselnosť na rade, aby sme potom mohli ešte raz e, znova schváliť tento návrh. To bolo jediné možné riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Hekmark. Ďakujem pekne. Vo výbore, respektíve na výbore pre ústavné záležitosti sme sa dohodli na zásade. A síce Členské štáty sú tu zastúpené v parlamente na základe veľkosti počtu obyvateľstva. A čím menší členský štát, tak o to viac e, poslancov na, na voliča, na voličov. Chcem sa spýtať kolego, prečo rozdiely vo veľkosti e, rádovo miliónov, miliónoch obyvateľov, alebo milión obyvateľov, prečo to má znamenať, že budete mať taký istý počet poslancov ako iná krajina? A chcem, pán predseda, zopakovať, že som nedostal e, odpoveď na moju otázku. Jediná odpoveď, ktorá bola poskytnutá, je, že už od samého počiatku bol ten systém zlý, zle nastavený, takže by tak mala si aj ostať aj na konci. Čiže zle nastavený a ešte preto by mal aj pokračovať v takomto zlom stave. To je odpoveď, ktorú som z toho vydedukoval. Myslím, že všetci v tejto snemovni chceme robiť správne veci. Ak niečo nefunguje, je nesprávne, tak by sme to mali opravovať. A v rámci výboru pre ústavné záležitosti sme spravili správnu vec. Viacero poslancov e, v tejto snemovni z Rakúska, ktorí nerobia tú správnu vec. Prečo teda rakúsky voliči by mali mať viacej poslancov v tejto snemovni ako akákoľvek iná porovnateľná krajina, porovnateľne veľká krajina Prečo by sa Rakúsko nemal riadiť zásadami, s ktorými sme všetci súhlasili? Nedostal som odpoveď na otázku, ktorú som položil. Dôvod je veľmi jednoduchý. Jediný argument, ktorý môže existovať a ktorý by podporoval teda e, tú požiadavku Rakúska a to by porušovalo tú dohodu, ktorú sme dosiahli na výbore, čiže bolo to im zle nastavené na začiatku, tvrdia, a preto by to tak malo byť aj stále na konci. Ale takéto uvažovanie by nikdy nemalo sprevázať naše aktivity, našu činnosť v tejto snemovni. Ale musíme robiť správne veci, správne rozhodnutia a zvrátiť tento stav. Ďakujem pekne, pán Moreira. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Výbor pre ústavné záležitosti sa obmedzil na isté priateľné, akceptovateľné návrhy, tak aby zohľadnil rozšírenie o Chorvátsko v rámci nadchádzajúcich volieb e, do parlamentu. Je dôležité, aby sme mm, sa neuchylovali k tomu, že budú krajiny strácať tie kreslá, ale musíme rozhodnúť o objektívnych kritériách, o férových e, budúcich e, voľbách. Budeme musieť zohľadniť aj pristúpenie tohto nového členského štátu a preto výbor pre ústavné záležitosti odmietol ten oportunistický pokus reformovať distribúciu poslancov parlamentu na prospech veľkých krajín. To by bolo proti princípu zostupnej proporcionality. To nie je to isté ako prísna, striktná proporcionalita. Čiže výbor pre ústavné záležitosti sa veľmi jasne vyjadril, že akákoľvek budúca reforma e, zastúpenia v parlamente by mala zohľadňovať aj systém hlasov a rozdelenia hlasov na rade Nedajú sa tieto dve veci oddeliť. E, zastúpenie rada, parlament a dva systémy hlasovania. A to je jedno z posolstiev, ktoré jasne vychádza z tohto výboru. Ďakujem pekne, pani Wikström. Ďakujem, pán predseda je naozaj e, korektné, správne a teda aj logické, že krajiny, ktoré majú v podstate rovnakú veľkosť a ktoré rovnaký počet obyvateľov by mali byť zastúpené rovnakým počtom obyvateľ, teda rovnakým počtom poslancov v tejto snemovni. Vždy tam boli isté spory medzi Švedskom a Rakúskom. Ak odhľadneme od e, skutočnosti, že Švedsko má o milión viac obyvateľov ako Rakúsko, tak potom by sa e, zdalo, že Švedsko si právom e, ponechá svojich 20 poslancov a že Rakúsko príde o jedného. To by znamenalo, že každý poslanec by zastupoval e, viac menej 475 tisíc občanov. Ak ale Švedsko príde o poslanca, to by potom znamenalo, že e, by sme diskriminovali proti švedským občanom, pretože by boli nedostatočne zastúpení v porovnaní s inými občanmi EÚ. Preto odporúčam, aby sme sa držali tej línie, ktorú načrtol výbor, keď budeme zajtra hlasovať. Všetko ostatné by bolo veľkým zlyhaním. Ja ďakujem pekne. A teraz pán Brok, dve minúty. Prezident, ako... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne, ja by som robil iba krátku poznámku. Chcel by som sa poďakovať obom spravodajcom srdečne za ich prácu, ktorá bola pravdepodobne ťažká pretože nájsť tu nejaké konkrétne riešenie, kde by e, sme boli všetci spokojní, to je pravdepodobne, to je pravdepodobne ťažké a nezískali si tým veľa sympatí, pretože jednoducho mali ťažkú úlohu a snažili sa skutočne veľmi e, sledovať logiku, ktorá by bola vyhovujúca všetkým. A myslím si, že ten problém, ktorý tu máme, e, je iba určitá výnimka, inak sme všetci spokojní. Ale Myslím si, že musíme povedať aj nasledovné, že v kontexte skutočnosti, ktoré tu máme, je to skutočne relatívne dobrý výsledok, hoci musím povedať, že jediná krajina, ktorá nestráca iba jedno kreslo, ale dokonca tri, je Nemecko. A to sme už brali, to sme už, s tým počítali už pri dohode z NIS. To je jediná krajina, ktorá príde o tri mandáty, to znamená Nemecko prichádza o tri kreslá, všetky ostatné krajiny iba o jedno. Musíme si uvedomiť, že ak sme ochotní už počítať s takouto situáciou, tak nemôžeme byť dokonca uh, byť ešte potrestaní za to, že sa nezapájame do takéto diskusie. A ďalší bod, ale to tu už odznelo rovnako, je to, že, potre- že tu hovoríme o všeobecnej diskusii, ktorá súvisí s legitimitou. A súvislím, súhlasím so všetkými tými, ktorí hovoria, že legitimita v kontexte tohto systému nie je iba otázkou jednej komory. Nemôže sa to celé ustanoviť iba na úrovni Európskeho parlamentu, ale táto proporcionalita je, sa týka oboch e, inštitúcií a musíme jednoducho vychádzať práve z tohoto. Musíme aj smerom navonok túto otázku celkom jasne vyriešiť, že to riešenie, ktoré máme dnes na stole, vlastne zabezpečuje vyššiu mieru proporcionality a mm, viac prepájame obe inštitúcie, ako je to napríklad v kontexte e, nemeckého Bundestagu, alebo ako to je napríklad v Spojených štátoch amerických. Takže musíme byť skutočne spokojní a e, s, tou otáz- s tým riešením, ktoré tu máme a s tým sme vlastne vyriešili e, možné problémy, ktoré by súvisili s tým, ak by niekto povedal, že postupne demokraticky. Ďakujem. Nech sa páči, máte minútu na vystúpenie. Pani Ulskok. Eh, er Vážený pán predsedajúci, pôvodný návrh pre nové eh, rozdelenie kresel v Európskom parlamente eh, mm, doznala jednej, doznal jednej veľkej zmeny i iba v jednom prípade sa príslušná krivka nerespektuje a najmä v prípade mm, Švedska Ehm, Švedsko na základe tohto návrhu by stratilo jedno kreslo z 20. A to znamená, že nemuseli by sme platiť e, viac jeden mandát, viac ako Rakúsko alebo Maďarsko. Sme dôvodili proti tomu. Hovorili sme, že to nie je spravodlivé. Podporovali nás aj iné krajiny. Nešlo iba o žiadosť Švedska, preto ďakujeme aj našim kolegom a výbor pre ústavné záležitosti si nás vypočul a som za to tiež veľmi povďačná. A teraz vyzývam parlament, aby viedril podporu novému návrhu výboru. Nejde iba o ústavné úskoky alebo nejaké drobné detaily, ide o demokraciu a spravodlivosť. A preto dúfam, že všetky tie dobré príspevky, ktoré uzneli počas e, e, rozpravy, sa odzrkadlia počas zajtrajšieho hlasovania. Ďakujem, Marita. A teraz Konstanz Le Grip, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. A ja by som chcela zablahozovať dvom spravodajcom Eh, hovorili o tom, nakoľko bola ich práca komplikovaná. Takisto eh, uznávam, že toto riešenie nie je dokonalé. Musíme však eh, akceptovať návrh, ktorý sa teší širšie podpory vo výbere pre ústavné záležitosti. Je realistický, je pragmatický, je najmenej zlý z všetkých možností, ktoré sme mali k dispozícii Myslím si, že je to snaha o uplatnenie princípu degresívnej proporcionality a snahy zabezpečiť, aby jeden štát nestretol viac ako jedno kreslo. Ale keďže pochádzam z Francúzska, musím povedať, že moja e, krajina e, sa legitimne môže považovať za krajinu, ktorá je menej zastúpená v tomto parlamente v porovnaní s ostatnými veľkými štátmi. Francúzsko, má rastúci počet obyvateľov a myslím si, že z politického hľadiska by bolo rozumné alebo vhodné, aby sa ľudia mohli chopiť tejto príležitosti a pri e, e, tom, že e, uvítame nových kolegov z Maďarska, mali by sme zároveň požiadať o zvýšenie počtu e, francúzských e, europoslancov. E, niektoré poznanice návrhy som nepodporila, dokonca sme ich odmietli. A chcela by som povedať, že som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý napokon bol vo výbore AFKO prijatý v roku 2014 E, Európsky parlament e, od začiatku e, svojho nového mandátu bude musieť sa starostlivo venovať vytvoreniu nového systému s tým, aby bol k dispozícii koncom roku 2015, s tým, aby na základe nového vzorca sme mohli pridelovať kresla na základe objektívnych kritérií, spravodlivého prístupu, aby to bolo naozaj demokraticky správne a demograficky udržateľné riešenie Samozrejme, musíme mať eh, o tom diskusiu v rámci celkového institucionálneho usporiadania a musíme zohľadniť organizáciu činnosti v Rade. Ivrin Regnare, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajcovia v pôvodnej správe vo výbore pre ústavné záležitosti našli vyvážené riešenie a rozvinuli tu konkrétne princípy. Tieto princípy by mali byť uplatňané pre všetky členské štáty rovnako princíp zostupnej proporcionality by mal braný do úvahy a takisto uplatnený aj pragmatický, pragmatický aspekt. Ak stratí napríklad Rakúsko jedno kreslo v prospech Švedska, tak to znamená, že Európsky parlament sa nedrží pravidel a týchto princípov v prípade Rakúska. A e, vlastne týmto spôsobom je do istej miery sankcionované a ja odporúčam všetkým tým, ktorí toľko dbajú na princípy, aby sa vrátili k pôvodnému návrhu spravodajcov, aby tento podporili a aby patrične aj hlasovali zajtra na plene. Ďakujem pekne, Evelyn. A teraz na dve minúty dostane slovo pán Rangel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel najprv povedať nasledovné pokiaľ ide o túto správu, Gualtieri Traskovský, ide o správu, ktorá je skutočne vyvážená a ktorá e, vlastne berie do úvahy aj situácii malých a stredných štátov, ktoré počítajú s tým, že na to, aby sa našlo dobré riešenie, sú ochotní prísť o jedno kreslo. Takže gratulujem poslancom a gratulujem týmto štátom, že vôbec umožnili takýto koncenzus. A druhý bod, na ktorý by som takisto chcel upozorniť, a ktorý je podľa môjho názoru veľmi dôležitý, na rozdiel od toho, čo práve povedala kolegyňa Regner, ako aj to, čo povedal pán Karas, treba povedať, že ten pôvodný návrh nebol správny, pretože tam bola jedna chyba. Táto jedna chyba spočívala v tom, že pokiaľ ide ten vzťah medzi Švedskom a Rakúskom, že tu došlo k zvýhodňovaniu a Rakúsko ako keby bolo, bolo mohlo, mo, by bolo mohlo niečo získať a Švedsko by bolo niečo stratilo. Takže je veľmi dôležité, aby sme to pomenovali tak, ako to je, pretože potrebujeme objektívne kritériá, tie sú základom pre túto správu. Iba na základe takýchto kritérií môžeme postupovať ďalej. A to sa aj udialo vo výbore. Všetky stredné veľké štáty, ako napríklad Belgicko, Česká republika a ostatné, ktoré sa musia vzdať jedného miesta, to umožňuje týmto krajinám, aby sa obhájili pred voličmi e, v tom zmysle, že to riešenie, ktoré sa to navrhuje, skutočne dobre. A na záver ešte jedna vec. Nie je možné, aby sme nebrali do úvahy situáciu v akú máme na rade. V tomto kontexte by som chcel povedať, že podporujem to, čo povedal pán kolega Brok, ale musíme to tlmočiť aj našim kolegom v Nemecku. E, bola tu jedna otázka, ktorá bola nastolená, pretože práve v Nemecku situácia je taká, že napríklad Saarbrücken alebo Brémy majú tri, hla, tri hlasy za Nemecko a Severnom Porinsku, tá, to je takisto veľká spolková krajina, táto krajina má iba 6 hlasov. Ak to potom vnímajú na rade inak iné štáty, tak nemôžeme hovoriť o správnej proporcionalite. V tomto kontexte by sme potrebovali skutočne správnu mieru vyváženosti medzi obyma inštitúciami. A ide tu predovšetkým o otázku nielen vstupu Chorvátska, ale ide tu predovšetkým o to, ako chceme riešiť váženie hlasov v Európskom parlamente. Pane Gormaj, vážený pán komisár, cený pán prezident, pokiaľ ide o váženie hlasov v Európskom parlamente, to je skutočne veľmi citlivá otázka, preto by som apelovala na našich kolegov na rade, aby to vnímali v širšom kontexte, pokiaľ ide túto správu. Našim hlavným cieľom je, aby sme zabezpečili, že chceme privítať našich e, kolegov e, chorvátskych a chceme pripraviť voľby správnym spôsobom. Myslím, že ten pragmatický návrh, ktorý predložili spravodajcovia v rámci tejto správy, je jediným udržateľným riešením, ktoré sa dá uplatniť v kontexte súčasnej situácie a vzhľadom k časovému harmonogramu, ktorý ktorý máme k dispozícii. V súčasnosti je úplne nemožné zmeniť tento systém bez toho, že by sme e, urobili nejaké veľké zmeny. Nemáme ani čas, ani politickú ochotu urobiť takéto zmeny pred voľbami v roku 2014. Navyše si uvedomujeme, že politická vyváženosť medzi inštitúciami nezávisí iba od prerozdelenia hlasov v Európskom parlamente. Ak začneme otvárať túto tému, tak musíme e, vychádzať aj pokiaľ ide o prerozdielovanie hlasov na rade. Takže musíme dať všetkým členským štátom dostatočný časový priestor na to, aby sa pripravili na takéto zmeny a ja žiadam od kolegov, aby tento návrh, ktorý tu je predložený, podporili. Ďakujem pekne, Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne. Myslím si, že tá zásluha tých hospodárcov spravodajcov nespočíva len v tej kvalite e, tej e, správy, ale aj v skutočnosti, že sa im podarilo presvedčiť e, výbor pre ústavné záležitosti, že ich správa je korektná a dúfam, že zajtra tento parlament príjme túto správu ako najférovejšiu, pragmatickú a rozumnejšiu alternatívu. Technická expertíza išla povedzme troška bokom na úkor tých politických rozhodnutí pri vypracovaní tejto správy. Teraz ju už máme a táto No správa rieši tú nevyhnutnosť a tou nevyhnutnosťou je potreba alokovať kresla Chorvátsku. Zároveň tu otvára istý priestor do budúcnosti, pretože sa tam hovorí o tom, že súčasné alokovanie kresiel nie je uspokojujúce, že nedostatočne akceptuje princíp e, proporcionality, súhlasím s predrečníkmi a s ich vyjadreniami ohľadom tej proporcionality hovorili aj o tom, že nový systém bude asymetrický, keď sa pozriete na spôsob, ako, budú, ako sú teda organizované hlasy na rade. Dôležitá vec, ktorú sme týmto dosiahli, je, že žiadna krajina nebude mať pocit zo zlého zaobchádzania, alebo pretože žiadna z krajín nestratí viac ako jedného poslanca. Ak sa nám to podarí dohodnúť, tak myslím si, že sa blížime k politickému riešeniu, ktoré vychádza zo solidarity a demokracie. Sandrin Bellier ja, no ďakujem, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia, poprvé nechcem oceniť prácu, ktorá bola vykonaná ani to úsilie, ktoré nasmerovali do tejto správy spravodajcovia, ale stanovisko, ktoré sa týka zloženia parlamentu v roku 2014, keď sa hovorí o tom, že nikto nezíska, nepríde o viac ako jedno kreslo, to je v rozpore s eh, demokratickými princípmi, ktoré hovoria o zastupovaní všetkých občanov EÚ a o zostupnej proporcionalite. My sme žiadali to, aby eh, bolo prijaté pragmatické riešenie, ale toto riešenie, ktoré je navrhnuté, nerešpektuje, eh, nedodržiava zmluvy EÚ. A prečo to je tak? Lebo chceme zabezpečiť jednomyselnosť na rade, ale nie sme si istí touto jednomyselnosťou. Po druhé, sme Európskym parlamentom a nič nám nediktuje alebo nedáva povinnosť, aby sme sa spojili s predstaviteľmi vlád e, na e, Európskej rade a aby sme pošlapali práva európskych občanov. My by sme mali naozaj posilniť dôveru občanov v EÚ a myslím si, že táto správa poškodí našu legitímnosť a preto e, som hlasoval proti tomu. Ja chcem poprosiť aj kolegovi tak spraviť zajtra. Ďakujem pekne, Sandrin. Tým sme sa dostali nakoniec e, zoznamu rečníkov, ktorí vystúpili ako prihlásení a teraz e, bude spontánna rozpráva. poviem vám presne, ako to je e, roz, rozdistribuované, tak aby mohli vystúpiť čo najviac poslancov. Šonkeli ako prvý. Like rapporteurs... Páči sa, páči sa mi spravodajcenie však ich správa. Mala by tu ísť o proporcionalitu e, vo voľbách. V skutočnosti ide o prejav depresívnej disproporcionality. E, mnohé členské štáty, napríklad najmä e, malé, nevedia, koľko budú mať europoslancov a ktoré okrsky budú zastupovať. Je to najmä diskriminačné voči malým členským štátom to eh, bolo v milosti. a teraz máme pred rokom 2014 eh, veľkú neistotu. Na základe eh, predpovede obyvateľstva v Írsku rastie najrychlejšie v Európe. Máme dve spoločenstva v Severnej Írsku. V prípade proporčného zastúpenia by sme mali tam troch poslancov. Mali by sme prihľadať nie na štáty, ale na počet obyvateľov, ktorých zastupujú E, poslanci. To by znamenalo spravodlivosť, to by bolo nezávislé a všetci by boli spokojní. A teda kolega Pandegast, kolegyne Pandegast, ďakujem pekne. Chcel by som vyzvať e, írsku vládu, aby využila právo veta. E, Írsko má iba 12 kresel. To znamená, že už e, e, e, je to veľmi pochybné z hľadiska zabezpečenia SPP. Ak počet kresel sa zmení, bude veľmi ťažko zabezpečiť legislatívu v 22 výboroch E, parlamentu. E, častokrát naše e, hlasy sú premerhané. Ak to porovnáme s Nemeckom s 99 kreslami a u nás máme 12, je jasné, že nám je veľmi ťažké zabezpečiť, aby periférne krajiny ako Írsko zostali v stredobode pozornosti prijatie rozhodnutí v Európe. Volám potom, aby sme predišli týmto nedemokratickým zmenám, nespravodlivým zmenám. Ďakujem pekne mimochodom som povedal, pán Pandergas, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, pani Lunaček. Ako rakúska poslankyňa za zelených súhlasím s tým princípom. Budeme tu mať novú členskú krajinu, Chorvátsko, preto bolo veľmi dôležité, aby sme našli nejaké riešenie, ale problémom je, že to nie je komplexné riešenie, ktoré by platilo pre všetkých až Obaja spravodajcovia sa snažili, aj sa im to podarilo na základe toho nedostatku pravidel, ktorý máme, nájsť nejaký zmysluplný kompromis, ale tento ešte stále vo viacerých bodoch je nespravodlivý. Pokiaľ ide o výbor pre e, ústavné otázky, e, ja to hovorím kolegom, e, odsúhlasili to iba s malou väčšinou o jeden hlas, ale je to tak. Čiže čo sa tam urobilo, to je skutočne iba jedna z ďalších tých nespravodlivostí, ktoré sa tu dejú vo vzťahu medzi eh, tým, že sa presunula tá nevyváženosť medzi Maďarskom a Švedskom na Rakúsko a Švedsko. To nepovažujem za zmysluplné a preto by som chcela, aby sme zajtra, pán predseda prerušil, teraz dostane slovo pán Button. Ďakujem, pán predsedajúci naozaj je e, e, skutočnosť, že e, moja strana UKIP získala stále viac mandátov. Mimochodom, sme na druhom mieste, boli sme na druhom mieste v roku 2009 v Spojenom kráľovstve. A to práve preto, pretože nám ide o to, aby Británia vyšla z Európskej únie. Pokiaľ ide o skladu parlamentu v roku 2014, dovolím si jednu predpoveď Eh, politická strana v eh, Spojenom kráľovstve, ktorá získa najviac eh, hlasov, bude strana UKIP. To odzrkadľuje nálady obyvateľov Británie a to bude ďalším dôležitým milníkom na ceste stiahnutia Británie z Európskej únie. Ďakujem pekne. Teraz Gerard Ferreira. Žerer Ferreira, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Základnou logikou tejto správy o zložení Európskeho parlamentu je myšlienka federalizmu. Už nebudem mať e, e, nezávislé zvrchované štáty, ak sa v tom bude pokračovať. Budeme mať spoločenstvo pod riadením e, direktorátu najväčších krajín a ostatné budú iba držať krok malé a stredne veľké e, krajiny budú potrestané. E, krajiny ako je Portugalsko, e, menšie a stredne veľké štáty už nebudú mať prospech z proporčného zastúpenia a budú mať menšiu váhu v rozhodovaní o budúcnosti Európskej únie a budú ešte menej ovplyvňovať činnosť Európskeho parlamentu, to uberá na hodnotách Európskej e, e, únie. Sú aj iné možnosti e, pri rozhodovaní poč- počtoch. A teraz pani Sinclair. Ďakujem, pán predsedajúci. Demokracia nie dokonalá a treba naozaj zabezpečiť ochranu aj menších krajín Chcela by e, som pripomenúť, že Spojené kráľovstvo je zle zastúpené. Zastupujem e, e, region West Midlands, máme tam 5 miliónov obyvateľov a počas ostatných volieb nás zvolili šiestich. Každý z nás nich mal vyše 900 tisíc. A máme napríklad Maltu alebo Luxembursku, ktoré tiež majú 6 europoslancov. Snažím sa eh, komunikovať so svojimi voličmi, eh, ale musím, eh, musím mi prostriedky vydržať na 5 miliónov obyvateľov. Zatiaľ, čo europoslanec z Luxemburska alebo Malty má na starosti iba 500 tisíc obyvateľov, má menšiu geografickú plochu a, má, a je vo výhode. Predseda vypol mikrofón pani Bačesku. Ďakujem pekne, pán predseda. To riešenie, ktoré sme našli, znevýhodňuje niektoré krajiny, medzi nimi napríklad aj Rumunsko. Moja krajina je znevýhodňovaná, pokiaľ ide o porovnanie s veľkými krajinami Európskej únie. Takáto reforma by jednoducho takáto reforma tohto výpočtu by mala byť e, komplexnejšia. Nemôžeme predsa meniť pravidla za každým, keď sa bude rozšírať Európska únia. V budúcnosti musíme nájsť taký vzorec, ktorý nebude znevýhodňovať iba niektoré krajiny. Preskúmanie demografických údajov by bolo veľmi dôležité, O to dôležitejšie napríklad v kontexte Rumunska, pretože napríklad v roku 2011 nebolo veľa ľudí započítaných. To znamená, že tu máme napríklad rozdiel vo výške zhruba milión obyvateľov ktorí neboli zachytení štatistikami. Ďakujem pekne. Pani Basisko teraz dostane slovo pani Kostela. Mr. President, Vážne pán predseda, ako aj ostatní kolegovia z Írska, nemôžem podporiť túto správu, ktorá navrhuje znižiť počet kresel e, pre Írsko a Chorvátsko. Táto správa podľa môjho názoru je v rozpore s princípom e, e, klesajúcej proporcionality. Malé a stredne veľké štáty trpia na úkor väčších štátov. Kľúčovým princípom princípu klesajúcej proporcionality znamená, že menšie krajiny by mali mať vhodnejší pomer porovnaní s väčšími Taliansko e, má podstatne e, lepší pomer v porovnaní so Španielskou podľa súčasného návrhu. Írsko, ktoré má najrychlejšie tempo rastu obyvateľstva, bude na tom najhoršie, bude na tom horšie ako Fínsko alebo Slovensko. E, e, napriek tomu, že máme e, o 1 milión viac, máme najväčšie zmeny obyvateľov v porovnaní s ostatnými štátmi, ktoré stratia kreslo podľa súčasného návrhu. To má na veľký význam z hľadiska zastúpenia Írska v 22 výboroch. Sme periférnym štátom. A teraz pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. S tým potešujúcim pristúpením Chorvátska by sme mali novo hodnotiť e, kresla Polska. Keby sme mali e, prísť o kreslo na úkor e, Švedska, tak nie je to odôvodnené. Ani v správe sa to nepredpokladalo. Nemôže byť, že kritéria sú najskôr stanovené v správe a potom ľubovoľne na ťarchu Rakúska sú menené. Spravodajci postradajú akúkoľvek logiku a celá tá diskusia sa stáva skurilnou a keď sa snažíme vždy hľadať nejaké objektívne kritériá, tak e, mali by sme e, sa pozrieť na ten ranking, e, ranking parlamentárnych poslancov a tu na Rakúsko vždy obsahuje prvé pozíciu. Ďakujem pekne. Tým sme sa dostali nakoniec. Pán Mičel ešte dostane slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že všetci tu apelujeme osobitne, vrátane mňa a Správame sa k tomu, ako keby to nebolo v našom záujme, ale realitou je, že my sme súdcami vo vlastnej veci a to nie je správny princíp. Položím následovnú otázku. Prečo potrebujeme 751 kresiel? Zmluva hovorí o tom, že je to maximálny počet musíme byť spravodliví a musíme povedať, že jednu vezmeme každému, znižíme to o 27, tí ktorí mali 19, e, pôjdu 18, 12, budeme mať 12, ale ideme z 15 na 13 na 12, teraz 11 je návrh. Zatiaľ, čo nám rastie populácia výrazným spôsobom. To nie je správne. A ja neverím, že princíp zostupnej proporcionality bol správne určený. Je možné, že to bude napadnuté aj na súde. Hus sa domnieva, že je to v poriadku, lebo nestratí. Gunár si myslí opačné. Teraz ukončíme mm, mm, tento zoznam eh, v rámci postupu Catch the Eye. A teraz eh, si vypočujeme eh, reakcie dvoch spravodajcov. Jedného z nich tu nevidím, takže pán Gautieri, nech sa páči. 4 minúty, pán, máte, pán poslanec. Takže dostávate čas aj, ktorý by mal váš kolega. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem všetkým kolegom, ktorí e, vystúpili počas tejto rozpravy. Ďakujem vám za vaše príspevky. Myslím, že to veľmi dobre preukázalo, aká zložitá úloha pripadla spravodajcom. Úvodom by som chcel poďakovať e, najmä predstaviteľom tých krajín, ktoré e, stratia kresla podľa tohto návrhu ale napriek tomu chápu e, našu logiku, naše zdôvodnenia a sa snažia o úspešný výsledok prvej fázy e, zložitejšieho úsilia. Myslím si, že táto diskusia poukázala na to, prečo úloha spravodajcov bola taká zložitá. E Ide o to, že demokracia e, e, je založená na e, dvojakom zastúpení jednak občanov a aj členských štátov. To ešte viac komplikuje situáciu, pretože nie je možné reálne urobiť niečo v parlamente, ktorý zastupuje občanov a v inej inštitúcie zastupuje členské štáty. Takže aj jedna komora, aj e, parlament, aj druhá komora a e, rada musia zachovať veľmi e, zložitú rovnováhu, ktorá nie je jednoduchá. Musí byť výsledkom historického procesu vzájomného vyvaženia a Je to e, e, veľmi e, komplexná situácia a volám potom, aby kolegovia sa opatrne vyjadrovali. Jedna kolegyňa volala po matematickom riešení, ale v prílohe to zdôvodňujeme v prípade E, e, e, Rakúska podľa mm, mm, rizo-matematického prístupu by stratilo tri kresla. Takže naozaj e, treba e, veľmi opatrne sahať po argumentu po, a, a matematiky, alebo v prípade väčších štátov. E, hovorili tu aj predstaviteľe väčších členských štátov, e, ktoré e, e, e, legitimne volajú po zvýšení počtu kresel, ktoré pripadajú pre tieto štáty, ale nejde iba o otázku jednomyselného postoja rady. Myslím si, že aj parlament musí interne hľadať určitú syntézu a nie E, jednoducho e, veriť v to, že väčšie štáty budú tlačiť na menšie štáty a zneužívať e, svoje numerické výhody. Existujú aj iné možné systémy. Samozrejme, Myslíme si, musíme si uvedomiť, že sú tu e, e, väčšie problémy, ktoré sa skrývajú za našimi návrhmi. E, veľmi značnú časť rozprávy sme využili na otázku vzťahov medzi Rakúskom a Švedskom. Chápeme, že toto je mimoriadne citlivá otázka a nechceli by sme mm, ubrať Eh, na dynamike, ale eh, v každom prípade eh, Švedsko a Rakúsko musia si s tým poradiť a domnievam sa, že zajtra mm, výsledkom hlasovania bude to, že žiadny štát nestratí viac ako jedno kreslo a myslím si, že je to určité zlepšenie v porovnaní s pôvodným návrhom. I keď chápem, že nik nie je nadšený tým, že stratí jedno kreslo. Ale treba to porovnať aj s pôvodným návrhom Eh, je tu aj eh, eh, logika snaha vykompenzovať určité straty. Myslím si, že navrhované riešenie je logickým výsledkom toho, že tento návrh pozostáva z dvoch etap. Ďakujem veľmi pekne. Tým ukončíme túto dôležitú zaujímavú rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra po, opoludne, na poludne. Ďalším bodom e, programu je správa o Európskom systéme národných a regionálnych účtov. Takže najprv slovo má pani Bowles, naša spravodajkynia.